Hello everyone. Will you please take your seat? Dobrý deň vám všetkým želám. Usaďte sa prosím a pripravte si hlasovacie kartičky, tak aby sme mohli začať hlasovať. So first, first report... Dobre, takže prvá správa je o uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých polnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013. No a začíname kompromisom 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 11 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 12 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 13 za. Proti. To si skontrolujeme. Hlasovanie otvorené. Hlasujte, prosím. Je to ukončené. No, bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, nezdržali sa, to si overíme, 15 za, proti, zdržali sa, takže si to overíme elektronicky ešte waiting for my, my my vote Plus... Ja, čak, ja čakám na svoju hlasovaciu kartičku. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí 18 za, proti, zdržali sa prijatí 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 24 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 21 za, proti, zdržali sa prijatí, 23 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 20 za, proti, zdržali sa prijatí, 23 za, proti, zdržali sa prijatí, 25 za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa prijatí. 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 27 za, proti, zdržali sa prijatí. Poznúci návrh v 32 častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí 33 za, proti, zdržali sa za, prijatí 34 za, proti, zdržali sa prijatí 35 za, proti, zdržali sa zamietnutí 36 za, proti, zdržali sa prijatí. 37 za, proti, zdržali sa prijatí. 38 za, proti, zdržali sa prijatí. 39 za, proti, 40 za, proti, zdržali sa prijatí. 41 za, proti, zdržali sa prijatí. 42 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 54 za, proti, zdržali sa prijatí 55 za, proti, zdržali sa prijatí 53 za, proti, zdržali sa prijatí kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí 61 za, proti, zdržali sa zamietnutí 64 za, proti, zdržali sa prijatí 60 za, proti, zdržali sa zamietnutí 65 za, proti, zdržali sa zamietnutí 63 za, proti, zdržali sa Overíme si 63. Hlasovanie ukončené, bolo to prijaté 62 za proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 74 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 75 za, proti, zdržali sa prijatí. 76 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 za, proti, zdržali sa prijatí 78 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá 79 za, proti, zdržali sa zamietnutí 80 za, proti, zdržali sa zamietnutí 81 za, proti, zdržali sa prijatí Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. And it is adopted. A bolo to prijaté. Teraz budeme, teraz budeme hlasovať o e, správe výklad a vykonávanie medziinstitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Pozmi sa 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí štyri za, proti, zdržali sa zamietnutí 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí 7 za, proti, zdržali sa prijatí 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí 10 za, proti, to si overíme, hlasovanie je otvorené, hlasujte prosím. Ukončené. No, to zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Si overíme. Takže 11, kto je za, 11, proti, Takže overíme si to ešte elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 12. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa prijatá. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnutá. 13 za proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky, hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté 14 za, proti, zdržali sa. To si overíme. to ukončené. Bolo to prijaté 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí 18 za, proti, zdržali sa prijatí 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí 23 za, proti, zdržali sa zamietnutí 24 za, proti, zdržali sa zamietnutí 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí 27 za, proti, zdržali sa prijatí 28 za, proti, zdrali sa zamietnutí 29 za, proti, zdrali sa zamietnutí 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí 31 za, proti, zdržali sa, to si overíme, hlasujte prosím, 31, hlasujte, je to ukončené. Bolo to zamietnuté. 32 za. OK, let's continue the vote. Prosím, pokračujeme. 32 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 33 za. Proti zdržali sa zamietnutí 34 za, proti, zdržali sa zamietnutí 35 za, proti, zdržali sa. To si overíme, 35 si overíme, hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. Prijatý 36 za, proti, zdržali sa zamietnutí 37 za, proti, zdržali sa prijatí 38 za, proti, zdržali sa zamietnutí 39 za, proti, zdržali sa prijatí 40 za, proti, zdržali sa prijatí 43 za, proti, zdržali sa prijatí 43 za, proti, zdržali sa prijatí 44 za, proti, zdržali sa prijatí 41 za, proti, zdržali sa prijatí záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujte prosím. to ukončené. Bolo to prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší bod, zdržanlivosť v otázke očkovania, pokles úrovne zaočkovanosti v Európe. Začneme pozornosť návrhom 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí 13 za. Proti? Zdržali sa prijatí Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatý. 22 za, proti, zdržali sa zamietnutý 23 za, proti, zdržali sa prijatý 24 za, proti, zdržali sa prijatý 25 za, proti, zdržali sa prijatý 27 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 28 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 29 za, proti, zdržali sa, prijatí 30 za, proti, zdržali sa, prijatí 31 za, proti, zdržali sa. To si overíme, hlasujte prosím. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí 34 za, proti, zdržali sa prijatí 35 za, proti, za, 36 za, proti, zdržali sa zamietnutí 37 za, proti, zdržali sa zamietnutí 38 druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí 40 za, proti, zdržali sa, prijatý. 41 za, proti, zdržali sa, prijatý. 42 za, proti, zdržali sa, prijatý. nie, takže si to skontrolujeme radšej. Hlasujte, prosím. A bolo to ukončené. A bolo to prijaté. 43 43 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 44 za, proti, zdržali sa prijatí. 46 za, proti, zdržali sa prijatí. 45 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 47 za, proti, zdržali sa prijatí. 48 za, proti, zdržali sa prijatí. 49 za, proti, zdržali sa prijatí. 50 za, proti, zdržali sa prijatí. 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 52 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 58 za, proti, zdržali sa prijatí. 59 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa, 69 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 70 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 71 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 72 za, proti, zdržali sa, prijatí. 73 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 74 za, proti, zdržali sa zamietnutí 75 za, proti, zdržali sa prijatí 76 za, proti, zdržali sa za prijatí 77 za, proti, zdržali sa prijatí kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí 83 za, proti, zdržali sa zamietnutí 84 za, proti, zdržali sa prijatí 85 za, proti, zdržali zdržali sa zamietnutí 86 za, proti zdržali sa zamietnutí 87 za, proti zdržali sa prijatí 89 za, proti zdržali sa zamietnutí 88 za, proti zdržali sa. To si overíme. Hlasujte prosím. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 90 za, proti, zdržali sa prijatí 91 za, proti, zdržali sa zamietnutí 92 za, proti, zdržali sa prijatí 93 za, proti, zdržali sa zamietnutí 94 za, proti, zdržali sa prijatí 95 za, proti, zdržali sa zamietnutí 96 za, proti, zdržali sa zamietnutí 97 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí 2 za, proti, zdržali sa prijatí 11 za, proti, zdržali sa prijatí 3 za, proti, zdržali sa to si overíme, trojku v elektronickom hlasovaní. Hlasujte, prosím.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 zdržali sa zamietnutí 9 za, proti zdržali sa zamietnutí 9, 10 za, proti zdržali sa prijatí. Záverečné elektronické hlasovanie. Hlasujte prosím. Nechcete hlasovať? Dobre. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Ďakujem pekne. Now, towards a sustainable... A teraz uh, kroky smerom k udržateľnému a konkurencieschopnému európskemu odvetviu akvakultúry, súčasný stav a budúce výzvy. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 13 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. Nezdvíhali ste dobre ruky. 14 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15 prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté, 18 za, proti, ale to som nevidela, 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 20 za, proti, zdržali sa, prijaté 21 prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, 23 za, proti, zdržali sa 23 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 20 Chcete si preveriť 23? Dobre. Otváram hlasovanie k 23. Končím hlasovanie.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 To prijaté. Druhá časť 31 za, proti, zdržali sa prijaté, 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 30. Dobre, preveríme si 32. Ale keď LD nebude zreteľne indikovať, tak eh, je to pre mňa ťažké, musíte mi pomáhať. Končím hlasovanie, je to prijaté. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. To bola prvá časť, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté, 45 za, proti, zdržali sa. SND je za alebo proti? Za. Overme si to. 45 za, proti, zdržali sa prijaté, 46 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí, ko Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 54 prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa. Nikto nehlasoval za. Je to zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa prijaté. Áno, pán Eichhout, ideme príliš rýchlo eh, k tej druhej eh, časti 54. Eh, tu bol zmetok a potom k 56. nikto nehlasoval. Môžeme to zopakovať? Dobre. Dobre, takže 54. druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa za, zamietnuté 57 za, proti, zdržali sa prijaté 58 za, proti, zdržali sa prijaté 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté 61. časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 62 za, proti, zdržali sa, prijaté. 63 za, proti, aha, odpadáva. 66 za, proti, zdržali sa, to si zopakujeme. 66 za, proti, zdržali sa prijaté. 67 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí 75 za, proti, zdržali sa zamietnutí 76 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí 78 za, proti, zdržali sa prijatí 79 za, proti, zdržali sa, prijatý 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 81 prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté 82 za, proti, zdržali sa 82 za, proti, zdržali sa 82 preveríme. Je to zamietnuté 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 85 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 86 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 87 za, proti, zdržali sa, prijaté. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 91 za,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 Hlasujeme elektronicky. Eh, finálne eh, hlasovanie. Otváram hlasovanie. Je to prijaté a ja vám ďakujem. Teraz balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania. hlasovali sme. Ja som videla výsledky, asi neboli premietnuté na tabuli. 61 za, 1 proti a 0 sa zdržalo. Je výsledok záverečného hlasovania. Prosím. Takže hlasujeme teraz o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania. Pozmevací návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, osmička za, proti, zdržali sa, preveríme si osmičku. Je to ukončené. Príjma sa. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté alebo prijaté. Deviatku si preverujeme. Ospravedlňujem sa ale je to ťažké, keď e, nezdvíhate poriadne ruky. Je to ukončené, je to prijaté. 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 11 za, proti, zdržali sa prijaté, 12 za, proti, zdržali sa prijaté, 13 za, proti, zdržali sa prijaté, 14 za,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 proti, zdržali sa prijaté, 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa. Opakujeme. 24 za, proti, zdržali sa prijaté, 25 za,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 automaticky. Nemáme záverečné hlasovanie k tejto téme, takže ďakujem pekne. Skončili sme hlasovanie. Na programe je teraz výmena názorov ako ďalší bod programu. Ďakujem za vašu spoluprácu.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 So, colleagues, I would like to encourage those who don't want to part- Kolegovia, tí, ktorí sa e, nechcú zúčastniť e, nasledujúceho bodu programu, prosím, opustite miestnosť rýchlo. Máme e, totiž prácu, chceme hneď pokračovať v našom programe. Dobre, takže e, bod 13 na programe, prosím e, ticho, pretože potrebujeme pokračovať. Ďakujem vám pekne. Pokračujeme s bodom programu 13, výmena názorov s komisiou o zákonníku spoločenstva o humánnych liekoch. E, dosť dôležitá téma. Slovo má priamo komisia na 10 minút. Thank you very much uh, for inviting us to... Ďakujem veľmi pekne za to, že uh, môžeme predstaviť uh, tento dokument komisie. Ako viete, podľa článku 180a Maričanské štáty vytvoriť vhodné sankcie, aby sa zamedzovalo falšovaniu a nesprávnym postupom v oblasti eh, liekov, pomocných a účinných eh, látok. Tiež sa žiada, aby eh, komisia v tejto súvislosti podávala rade a parlamentu prehľad, informácie o aktuálnej situácii ohľadom sankcií aj ich efektivite 26. januára 2018 sme prijali e, dokument, ktorý je e, pred vami. Externý e, kontraktor nám tiež pomáhal s týmto hodnotením. Štúdia bola zverejnená online spolu s právou. Keď sa pozrieme teda na výsledky, pokiaľ ide o transpozíciu v členských štátoch v oblasti sankcií, treba mať v prvom rade na pamäti, že hovoríme o falšovaných liekoch a v tejto oblasti je tým pádom zložité hodnotiť eh, túto oblasť. Eh, všeobecné trestné právo samozrejme pokrýva eh, poškodenie zdravia v tejto súvislosti, takisto sú tu tiež všeobecné administratívne sankcie pre nezákonné postupy v oblasti liečiv. Tieto sankcie v členských štátoch doplňajú špecifické eh, úpravy pre eh, falšovanie liekov či eh, účinných a pomocných látok. V 26 členských štátoch sa zaviedli zmeny do legislatívy za účelom transponovania článku 118 a jeden členský štát zmenil aj svoj trestný zákonník a posledný členský štát nezmenil svoju legislatívu, pretože mal pocit, že e, na jeho území už e, príslušné sankcie platili pred vstupom e, článku 117 a do platnosti Ráta sa tu s poplatkami, administratívnymi sankciami aj s väzením v prípade falšovania liekov vo všetkých členských štátoch aspoň niektoré činnosti týkajúce sa falšovania e, e, e, liekov sú trestným činom. Máme 21 členských štátov, ktorých výroba, distribúcia, import, export a predaj na dielku falšovaných liekov je spojené s trestnými činmi. V zvyšných členských štátoch niektoré z týchto úkonov sú pokryté E, skôr e, teda e, finančnými sankciami než trestnoprávnymi. Odňatie slobody je od 1 do 15 rokov v celej EÚ potom maximálne pokuty idú od 4500 v Litve až po milión eur v Španielsku a pokiaľ ide o pochybenia týkajúce sa účinných eh, látok, 14 eh, členských štátov uplatňuje eh, odňatie slobody. A pokiaľ ide o pomocné látky, E, takisto je tu e, na členských štátoch trest odňatia slobody za pochybenie v súvislosti s pomocnými látkami. Takže keď sa pozrieme e, na efektívnosť týchto opatrení, ako som povedala, je veľmi ťažké túto merať, pretože je tu inherentná nelegálna povaha týchto aktivít a toto predstavovalo tiež veľký mm, problém pre nášho pre, pre spoločnosť, ktorá vypracovala túto štúdiu, aby sa dopracovala k spolahlivým údajom alebo všeobecnosti môžeme vyvodiť, že členské štáty by mali mať aj administratívne sankcie, aj trestnoprávne, aby sa e, účinne bojovalo proti e, falšovaniu e, liekov. Aby sme zlepšili vymáhanie, mohlo by byť vhodné zaviesť sankcie, ktoré penalizujú falšovanie ako také, bez potreby preukázať, že daný produkt poškodil zdravie pacientov tomu uh, už tak je vo väčšine členských štátov. A tiež sme prišli na to, že uplatňovanie maximálneho na úrovni e, troch rokov e, zlepšuje e, cezhraničné kroky. Teraz ťahuje sa na to Európsky vyšetrovací príkaz uspokojivým spôsobom. Niektoré členské krajiny by eh, chceli zaviesť dodatočné trestné eh, sankcie, pokiaľ ide o falšované liečivé aktívne látky alebo zvyšky. E, tiež by bolo užitočné zabezpečiť primerálne zdroje, ako aj e, personál, aby sa presadili tieto sankcie napríklad školeniami alebo presadovaním týchto opatrení a tiež e, zvýšený monitoring a kontrola zberu dát podľa našich analýz, tak aby sme sa mohli pozrieť na efektívnosť eh, národných eh, výborov vzhľadom na ťažkosti získať a eh, presné odhady ohľadom rozsahu falšovania na európskom trhu. A na záver, aby sme zamedzili falšovaniu prostredníctvom sankcií. To by bolo možné prostredníctvom pokračujúcej spolupráce a zdieľania najlepších postupov postupov a kontroly existujúcej legislatívy a tu Európska komisia úzko spolupracuje s členskými krajinami, aby riešila tento problém. Ďakujem pekne. Ďakujem a prvý na zozname je pani Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj komisii za vysvetlenia pretože tento článok 188, pokiaľ ide o falšované liečivá, musí byť transponovaný za najlepších podmienok. A teda závery sa zdajú pozitívne, je to skôr také uspokojivé, nič menej falšovanie liečiv je téma veľmi dôležitá pre nás, pretože môže mať e, extrémne vážne dôsledky. Je to teda dôležitý problém verejného zdravia. E, správa hovorí o zásobovacom reťazci, o nelegálnom zásobovacom reťazci e, v, na, on, na onlineových lekárniach. Takže okrem tejto problematiky sankcií, o ktorej hovoríme, je tu aj otázka úlohy dopadu online predaja a distribúcie falšovaných liečiv cez internet. Takže e, chcela by som vedieť, či komisia e, konštatovala nejaké, nejakú súvislosť medzi týmto internetovým predajom a falšovanými liečivami. Je tu nejaká súvislosť medzi otvorením onlineového predajňa a obehom týchto falšovaných liečiv? Či ide o distribučný kanál, ktorý je obzvlášť používaný alebo uprednostňovaný uprenostovaní pre falšované liečivá e, a pred e, tými e, trestami. Je tu nejaká predstava o kontrole tohto distribučného kanála, teda onlineového predaja liečiv. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Alke, nech sa páči. Mm, áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne za toto vysvetlenie. Je tu otázka takýchto nelegálnych činností, ktoré sú predmetom trestov v rámci trestného zákona. Zároveň je ale ťažké identifikovať porušenie zákonov. Všetci musíme e, uznať to, že pre všetky tieto výrobky Potrebujeme zaistiť nielen e, presné a správne označovanie, ale aj vystopovateľnosť. A ak e, si neudržíme tieto vysoké normy, tak je veľmi ľahké tento systém porušiť. Čiže je veľmi dôležité zaručiť vystopovateľnosť e, distribuovaných produktov. Tiež by som chcela odporúčiť to, že tí, ktorí porušia zákon, e, budú čeliť aj možnosti uväznenia. Je to vážny zločin. A pre mnohé z týchto e, kriminálnych skupín toto nie je nejaká prekažka pre ich činnosť. Bolo by to niečo ako odradzovací prostriedok, keby im hrozilo aj väzenie. No a pokiaľ bez ohľadu na eh, objem eh, trestov. Tieto by mali byť efektívne. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujeme aj komisii za túto správu, ale teda ja by som chcel ešte povedať to, že táto správa bola veľmi formálna, čo sa v členských krajinách urobilo, aké majú zákony a tak ďalej. A nás zaujíma riešenie tohto problému. Eh, ocenil by som nejakú analýzu komisie, či bol dosiahnutý nejaký pokrok v boji proti falšovaným liekom a tiež e, otázku pani Grostet, ktorú chcem počiarknúť. Máme informácie, že na internete je toto zvlášť rozšírené, tieto liečivá a e, máme tu toto pravidlo, ako ďaleko sme sa dostali a aká je analýza komisie, či tento problém sa zmenšil, či opatrenia už niečo priniesli, alebo ako sa táto otázka vyvíja. Musíme tento problém naozaj vyriešiť a členské krajiny to teda formálne poruš- e, dodržujú, ale to ešte neznamená, že problém sa vyriešil. Ďakujem pekne. Pán Piecha. Ďakujem pekne komisii za správu. Správa je veľmi formálna, ako povedal predrečník. Som sklamaný závermi správy. My sme očakávali nejaký pokus o prevenciu nelegálneho falšovania liekov. Um, ale máme tu dáta o tom, ako potrestať niektoré postupy. Musím ale povedať, že neviem nič ohľadom e, rozsahu falšovaných liekov v e, e, Európe, nič teda, čo by som už nevedel predtým. Otázka online predaja, je tiež závažná. Internet je zdroj e, falšovaných liekov a e, teda tu som mal iné očakávania. Navrhuje komisia nejaké riešenia, aby sa tieto distribučné kanály na internete e, obmedzili, alebo vie vôbec komisia, koľko falšovaných liekov sa predáva na internete a potom Ďalšie dôležité otázky. E, lekárske produkty, liečivá sa využívajú ako potravinové doplnky. Tieto sú celkom bežné. To sú potravinové doplnky, ktoré sa používajú v prípade športových aktivít a to je tiež závažné, pretože tieto lieky, lieky veľmi e, často obsahujú falšované zložky. Čiže nemáme, nevieme, nemáme tu veľa informácií. Čiže by mali hovoriť aj o kozmetických prípravkoch, pretože uh, aj oni by tu mali byť obsiahnuté, uh, keďže obsahujú mnohé liečivá, ktoré sa dajú sfalšovať alebo potenciálne môžu spôsobovať rakovinu alebo máte negatívne účinky. Ďakujem, máme veľa otázok a čakáme na odpovede. Pani Kádenbach má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, ja by som nadviazať na pána Hlízeho. A síce, že na jednej strane tu máme otázku vystupovateľnosti a na, otázke, otáz- e, na druhej strane otázku trestov. Uh, Eh, otáz, hovorilo sa hlavne o obchode a bolo by zaujímavé počuť, ako sa členské krajiny eh, pokúsili postihovať tých, ktorí obchodujú s týmito liekmi, eh, ktorí sú za tou produkciou. Z akých zdrojov pochádzajú tieto produkty? Existujú nejaké dáta k, e, v tejto oblasti? Nejaké e, diskusie s tretimi krajinami možno, ktoré vo veľkej miere prispievajú k tomuto nelegálnemu obchodovaniu a falšovaniu e, lekárskych produktov? Ďakujem. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil, takže dáme slovo komisii na 10 minút, aby odpovedala na tieto otázky. Prepačte. Pani Kaberson. Veľmi stručne. Naozaj internetové siete sú hlavné zdroje distribúcie týchto liečiv. Máme tu článok 118, e, ktorý sa týka sankcií a e, malo to nejaký dopad na riešenie tohto problému. Ako vieme, internet nemá hranice, čiže je to otázka, aké informácie majú členské krajiny, vedia, čo sa deje v iných členských krajinách je ťažké kontrolovať pohyb týchto liečiv, keď sa predávajú na internete. Potrebujeme lepšiu koordináciu, pokiaľ informácie, ktoré členské krajiny by mohli použiť. Máme nejaké zoznamy, ktoré sú verejné a obsahujú zoznam liečiv, ktoré sú predmetom falšovania a sú členské krajiny informované o takýchto zoznamoch. Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo komisii. Ďakujem pekne za otázky. Dovolte mi začať eh, otázkou rozsahu problému. Jedna z desiatich tisícov balení liečiv je eh, sfalšované tu 400 tisíc takýchto prípadov od roku 2013 až do roku 2017, takže 3 trhu je nelegálnych. Je to veľmi závažný problém. Správa, ktorú sme schválili a ktorú sme prezentovali, je obmedzená. Je to taký prehľad toho, ako členské krajiny implementovali sankcie a ako eh, ich vyhodnocujú. Čiže toto je správa, ale ja by som chcela hovoriť aj o iných opatreniach, ktoré príjmame preto, aby sme bojovali s týmto závažným problémom a spolupracujeme na tom s členskými krajinami. Predovšetkým zavádzame autentifikačný systém liečiv, ktorý má také povinné e, črty, pokiaľ ide o lieky na predpis a tento systém bude sa uplatňovať o februára 2019, takže momentálne veľmi úzko spolupracujeme s členskými krajinami a aj s priemyselným sektorom, aby tento systém bol funkčný od februára budúceho roka. Toto bude závažný nástroj v riešení problému e, nelegálneho nelegálnych liečiv eh, aj obchodovania s nimi. Budeme pokračovať aj v kontrole spoločenskými krajinami tak, aby tu boli efektívne sankcie v rozličných členských krajinách. Tu eh, um, presadzovanie implementácie je veľmi dôležitá a tiež aj to, aby členské krajiny zaistili kontrolu E, legislatívy na národnej úrovni e, musia riešiť špecifické situácie v rozličných členských krajinách a z našej strany koordinujeme a diskutujeme o týchto témach s členskými krajinami. Keď hovoríme o presadzovaní, tak výrobca je zodpovedný za konečný produkt, ktorý sa umiestni na trhu a keď sa nakopujú látky v tretich krajinách. Ako som povedala, úzko spolupracujeme a pravidelne sa stretávame s rozličnými členskými krajinami. Ďalej, ostatné opatrenia, ktoré sme prijali, sa týkajú internetového predaja, kde máme určité otázky ktoré sme dostali od rečníkov a tu nemáme presné čísla ohľadom objemu e, veľkosti tohto problému a je veľmi ťažké e, ho zmerať kvôli tomu nelegálnemu charakteru takéhoto obchodu. Vieme ale, že to je problém. Vieme, že niektorí spotrebitelia nevedomky nakupujú e, takéto lieky online a aby sme to vyriešili, máme e, spoločné logo, ktoré umožňuje spotrebiteľom identifikovať takéto liečiva na internete a môže to uľahčiť aj kompetentným orgánom, aby presadzovali a kontrolovali dodávku liečiv z internetu aby sme podporili e, členské krajiny a presadili toto logo. Máme tu aj takú skrinku nástrojov pre tohto logo v rozličných jazykoch a veľmi pozbudzujeme členské krajiny, aby toto povedomie o logu e, a ohľadom dôsledkov e, internetového predaja sa šírilo, aby ten nakúpený produkt z internetu bol legálny je tiež kľúčové zdôrazniť, že sú tu rovnaké presne tie isté pravidlá, ktoré platia pre nákup online ako pre nákup v bežnej lekárni. Momentálne nemáme žiadne ďalšie činnosti na európskej úrovni, pokiaľ ide o informačné kampane, ale veľmi sa snažíme, aby členské krajiny používali dostupné informácie aj v národných kontextoch. To je teda na adresu členských krajín. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pravdepodobne sme sa dostali na koniec. E, náš program sa vyčerpal. My tiež ďakujem za účasť a uvidíme sa poludni o pol tretej. To je výnimočný čas začiatku, čiže o pol tretej.